Colleagues, we'll begin the vote in a, in a few seconds. Everyone needs a voting card. Please indicate if you don't. have O chvíľu začíname hlasovať. E, potrebujete všetci mať pripravené hlasovacie karty. Anna Maria, počujete ma? Áno. those colleagues who here. Uh, vítam kolegov, ktorí tu neboli do poludnia. A ak niekto nemá hlasovacie karty, prosím, aby ste mi to teraz dali najavo. Zdá sa, že iba jeden sa prihlásil. A myslím si, že to je teraz už v poriadku, takže všetci máme hlasovacie karty. A prosím, aby ste si sadli na svoje miesta, aby sme mohli začať. Budeme hlasovať elektronicky o všeobecnom rozpočte na rok 2017. Máme <clears throat> dva hlasovacie zoznamy. Jeden sa týka stanoviska, jeden sa týka pozmeňujúcich návrhov. Čiže teraz budeme hlasovať k stanovisku a začneme <clears throat> prijatím e, návrhu stanoviska od pani Makovej. 66 návrhov bolo predložených a potom budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch e, k rozpočtu. Skôr než začneme hlasovať, pani Makovej by chcela niečo povedať. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu e, všeobecnému rozpočtu EÚ na rok 2017 a k stanovisku Libe k tomuto rozpočtu. Chcem sa poďakovať kolegom za ich prácu, za ich príspevky k záverečnému zneniu dokumentu. Dúfam, že výsledky hlasovania ukázali európskym občanom, že sme zodpovední a že to myslíme vážne, pokiaľ ide o rozpočtové priority na rok 2017. A prosím, aby sme pri hlasovaní pamätali na to, čo je dôležité, a to je bezpečnosť občanov EÚ. Je to naša priorita a musíme to aj dať najavo tým, že stanovíme primerané priority pre rozpočet EÚ. Zároveň treba zabezpečiť, aby sa peniaze občanov vynakladali na priority rozpočtu, na závažné témy a to chcem dať najavo, že si, že si vážime ich príspevok k rozpočtu EÚ. Ďakujeme. Teraz otváram hlasovanie k tomuto kompromisu. Kompromis 1. Koniec hlasovania. Príjima sa. Pozmeňujúce návrh 10. Otváram hlasovanie. Tento návrh sa zamieta. Prepačte, hovorí pán predseda. Ale toto zariadenie mi nefunguje, zdá sa, že je niečo nie v poriadku, dovolte, aby som to ešte raz skúsila. Nie, nefunguje to. Chcete prejsť k inému zariadeniu? Možno, že to by pomohlo. Prosím, aby ste sa rýchlo presunuli na iné miesto. Can you just take the again? Thank you for that. Thank you for that helpful... Uh, e, Tomás povedal niečo užitočné, ale my sme to žiaľ nepočuli. Uh, to hlasovanie nemôžeme opakovať, ale o chvíľu nám povedzte, čo ste urobili. E, funguje to nové zariadenie? Dobre teda, ideme ďalej. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Príjima sa pozmeňujúci návrh 16. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa. Pozmienci návrh 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Návrh 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa 20. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. 21. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijíma sa 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa 23. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prejme sa. 24. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prejme sa. 27. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 25. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. E, prepačte, oprava. Zamieta sa. Čiže pozmeňujúci návrh 30. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 31. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis 4. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania Prijíma sa. Kompromis 4, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa Pozmeňujúce návrh 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 57. Ehm, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. Prijíma sa s, jednom, s jedným omylom zo strany EPP. Pozmeňujúci návrh 51, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 62. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa 63. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijíma sa 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 66. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. E, prijíma sa 43 e, hlasmi proti 6, traja sa zdržali. A teraz pre, prechádzame k pozmeňujúcim návrhom k rozpočtu. A začneme ústnym pozmeňujúcim návrhom k rozpočtu, respektíve návrhmi. Tu ide o návrh týkajúci sa e, obnovenia finančnej pozície. E, teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. sa prijíma. Vážení kolegovia, a teraz eh, pozmeňujúci návrh eh, Libe 4, 5, 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To bol Libe 54,95. Prijíma sa. Teraz máme Libe 54. 72. Zamieta sa. Libe 5469. The vote is open. Teraz e, Libe 5469. Otváram hlasovanie. Sorry, that, that didn't close and then open. E, prepačte, e, nezatvorili sme, neukončili sme hlasovanie, ale sme ho otvorili. Colleagues, just... Prepačte, kolegovia, poprosím o Opakovanie hlasovania 5492. Je to možné opraviť? Dobre, čiže hlasujeme o Libe 5492. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh sa zamieta. Teraz máme eh, Libe 5469. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh sa zamieta. Teraz Libe 5470. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 5, 4, 5, 0. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz Libe 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa zamietam. Libe 5494. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. Teraz Libe 5473. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Libe 5451. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz Libe 5476. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz Libe 5503. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa príjima. Libe 5477. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa zamieta. Libe 5452. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5, 8. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. 5479, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 5453 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5462 otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 5480 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5474 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5454 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5463 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5475. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5464. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5481. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5482. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5486. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5457. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5488. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5489. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté. 5, 4, 9, 8. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Príjma sa. 5, 4, 8, 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. 5 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5460. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjme sa. 5, 4, 6, 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5, 4, 5, 6. Hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Príjma sa. Teraz máme 5, 4, 8, 4. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 5, 4, 6, 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 5455. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 5485. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 5491. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 5458. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5490. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 5506. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5509. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5461. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5508, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 5500, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5513, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 5502. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, návrh sa zamieta. 5504, otváram hlasovanie. E, tento návrh sa prijíma. 5499. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 5501. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa zamieta. 5510. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tento návrh sa príjima. Tým. Takže týmto sme skončili a blahoželám spravodajkyni pani Makovej. Ďakujem kolegovia a tým sa skončilo hlasovanie. Nice to see you, though. Rád vás vidím. Kolegovia, ešte uh, uvediem rýchle oznamenie o časovaní. Um, tí, ktorí sem prídete uh, späť na body programu 11 a 12, budeme preverať body 11 a 12 o 16.30. Dáme si prestávku na hodinu a preberieme body 11 a 12 o 16.30 pretože sme skončili hlasovanie oveľa skôr, ako sa očakávalo, takže opakujem, že budeme preberať body 11 a 12 od 16.30 a, a dáme si prestavku na hodinu a tomu sa nedalo zabraniť, pretože tak efektívne pracujeme, takže sa ospravedlňujem tým, ktorí musia čakať a ďakujem za vašu pozornosť. Dear colleagues, I think we can begin and thank you again to those members, the usual members and staff. Myslím, že môžeme začať a ďakujem všetkým členom výboru a personálu, ktorí sú tu. Ďakujem, že ste sa vysporiadali s tou uh, drobnou zmenou v programe, pretože sme skončili hlasovanie skôr a sa pán Diaz Demera je tu tiež teraz, tak ďakujeme za jeho prítomnosť a Teraz môžeme mm, pokračovať e, s bodom 11 na programe a to je oznámenie komisie parlamentu a rade o stave a napredovaní vo e, veci reciprocity s istými tretimi štátmi v oblasti výzovej politiky a to je e, pokračovanie oznámenia z 12. apríla bude e, tu prezentácia pána Olivera Lindyho, ktorý je zasúdca generálneho rediteľa GR Home z Európskej komisie a on je tu s nami. A na úvod chcem e, vám všetkým pripomenúť, že 13. júla 13. júla komisia prezentovala e, ďalšie oznámenie vo veci terajších situácií neuplatňovania reciprocity vo vízových otázkach. Ako všetci viete, občania istých členských štátov EÚ stále potrebujú víza na cestovanie do USA a Kanady, zatiaľ čo občania USA a Kanady nepotrebujú vízum na cestovanie do e, šengenskej oblasti a toto e, nasleduje po oznámení e, z 12. apríla od komisie, ktoré sme diskutovali v apríli na Libre Live a potom koordinátori Libe to prebrali 10. maja a potom som písal komisárovi Avropolosovi, kde som uvedol, že podľa nášho názoru komisia má povinnosť prijať delegovaný predpis podľa nariadenia eh, z 2009, čo dočasne eh, zruší eh, výnimku z výzovej povinnosti pre občanov tretich štátov, ktorých sa to týka. Miesto to, aby prijal tento delegovaný predpis, komisia predlžila toto ďalšie oznámenie. Takže ja teraz dám slovo pánovi Olivierovi Onedimu na prezentáciu k týmto krokom a potom našim členom eh, Libe a počnúť s pánom Diaz de Merom, ktorý je náš spravodajcov v tejto téme. Pán Onidy, máte slovo a tešíme sa na vaše vysvetlenie v tejto veci. Thank you very much, Jeff, for, uh, Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste nás pozvali eh, prebrať túto dôležitú tému na konci eh, bohatého programu dňa a ako ste eh, dobre zhrnuli, po vašom liste komisii 7. júna rozhodli, kolegium sa rozhodlo, že nepríjme v tejto fáze delegovaný predpis vzhľadom na isté dôležité udalosti, ktoré nastali aj s, vo vzťahu s USA aj s Kanadou. A Vzhľadom na e, vysokú politickú pozornosť tejto téme je to samozrejme povinnosťou, aby sme pravidelne a riadne informovali všetky inštitúcie, takže bolo rozhodnutie, aby sme vydali ďalšiu komunikáciu po tom oznámení z apríla, 13. júla. A v zásade máme dve veci, ktoré musíme uviesť e, a ktoré sú E, popísané v tom e, podrobnom oznámení. Napriek e, tomu, že Brunaj zrušila vizovú povinnosť pre občanov Chorvátska, teda že Brunaj už nemá a žiadny problém s neuplatnením reciprocity vo vizových povinnostiach, a potom, keď posúdime situáciu s Kanadou a Spojenými štátmi, kde sa vádza podrobný obraz o situácii v terajších diskusiách s týmito dvoma partnermi na kanadskej strane, čo je asi najsľubnejšia strana, komisár Avramopoulos eh, aj komisia viedla veľmi podrobné diskusie s kanadským všetkým partnerom 11. júla a bol vybraný osobitný formát pre tieto rozhovory, keďže eh, aj kanadská strana, aj my sme sa rozhodli, že by bolo vhodné pripojiť aj bulharského a rumunského ministra k týmto diskusiám, aby sme úprimne dali všetky témy na stôl a táto diskusia ktorá dobre zhrania ducha v týchto, počas týchto stretnutí, kde sme úprimne pochopili, že Kanada musí postúpiť s e, zrušením obmedzení vo veci výzovej povinnosti a tiež sme tam e, uvedli podrobný cestovný plán. Potom e, okamžite nasledovali isté technické misie a kanadskí úradníci išli aj do Bulharska a Rumunska a viedli tam podrobné diskusie na oboch stranách, aby vyjasnili e, ostatné otázky a tiež aby Bulharsko a Rumunsko boli uspokojené v tom, že aby uspokojili oni e, partnerov v tom, že e, vysoký režim sa nebude zneužívať. Tým sa dostávame k ďalšiemu kroku a to bude e, táto nedeľa a e, túto tému stále berieme veľmi vážne na najvyššej politickej úrovni. Predseda Juncker bude mať e, schôdzu e, v rámci summitu G20 s jeho e, partnerom, e, premiérom Todo a e, táto vec sa tam bude diskutovať a vieme, e, že aká je väzba eh, medzi krokmi, ktoré robilo Bulharsko a Rumunsko eh, vo vzťahu k eh, dohode s Kanadou a jeho strategickom partnerstve. A veľmi jasne máme na zreteli ďalšiu dôležitú schôdzku s Kanadou, ktorá nastane ne 27. oktobra, keďže bude summit medzi EU a Kanadou. Takže dúfame, že táto diskusia bude postupovať tak, e, aby umožnila Kanade zabezpečiť e, reciprocity a zruženie vízovej povinnosti pre občana Bulharska i Rumunska. A dovtedy ďalší bezprostredný krok, ktorý očakávame, je začiatkom jesene, že e, prebehne výmena názorov s kanadskými partnermi vo veci výsledkov hodnotenia, ktoré um, podnikli počas technických misí do Rumunska aj Bulharska. Na strane USA eh, je situácia veľmi odlišná, ako je to vždy z USA. No, um, viete, aké je teraz eh, stav z USA a eh, osobit um, na starostoru stále spňujú naši americkí uh, partnery. A je tu skutočnosť, že stále americký kongres e, spochybňuje e, skutočné e, pasce problémy terajšieho vízového režimu a preto ich administratíva chce veľmi opatrne postupovať v tejto veci, aby nespustili niečo, čo by neradi a to že by e, pochybnili a ohrozili celý e, tento program, ale z USA prebiehajú pravidelne stretnutia a terajšia administratíva USA je odhodlaná dosiahnuť čo najväčší pokrok, aký môžu na konci volebného obdobia a aby sme to načrtli, tak vám môžeme povedať, že ďalší úradníci sa stretnú na schôzi, ktorá sa bude venovať e, osobite tejto téme a to je plánované na september a dúfame, že na oboch stranách bude môcť naplniť, e, čo sme si predsadzali a samozrejme príjmeme všetky opatrenia, aby sme vás riadne informovali v tomto formáte, ale aj tí, ktorí máte o to záujem, tak vám dáme pravidelne ďalšie informácie v tejto téme. Ďakujem. Teraz má slovo pán Diaz de Mera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánovi Onili za jeho pripomienky. Pán predseda, my teraz e, reprodukujeme rovnakú debatu, ktorú sme mali 20. apríla. Počul som si, vypočul som si s e, pozornosťou, čo povedal predseda komisie a úplne súhlasím. Z tou syntézou, ktorú nám ani povedali, že ako problematikou máme dočinenia. Vtedy 20. apríla bola úplná jednohlasnosť všetkých skupín v parlamente. Jednohlasnosť v tom, že máme vyžadovať od komisie naplnenie naredenia 539 lomeno 2001 v znení 1289 e, lomeno 2013, e, kde som bol spravodajca. Ešte raz e, opakujem, že nebudem teraz hodnotiť obsah tohoto druhého informatívneho znamenia, ktoré mám pred sebou a ktoré som čítal s veľkým, veľkou rezervanosťou a takto komisia sa opatrne vyjadruje, ale um, napriek tomu ja si to vykladám z ich vyjadrovania tak, že um, netreba viac čo povedať k Brunei, oveľa viac treba niečo povedať ku Kanade a ešte oveľa, oveľa viac k USA z toho ceku, ktorý sa týka uh, vyjednávania z USA, chcem povedať to, čo komisia nazýva uh, obozretnosti. Ja tomu e, hovorím e, z kryté hrozby zo strany USA, ktoré nám e, skrytou rečou hovoria a je to pritom ale ľahko zrozumiteľné a hovoria nám, že dávajte pozor na to, čo robíte, pretože ja by som mohol rozšíriť vízovú povinnosť na 23 členských štátov plus tých 5, ktorí, ešte, ktorí už majú tú vízovú povinnosť mne sa to zdá úplne povediac nepriateľné, pretože eh, je to preto, že kongres odmieta meniť ich zákony v USA a je to aj preto, že sú pred voľbami, tak podľa mňa je to nepriateľné. Ehm, to, čo máme pred sebou, práve povedal pán Morajs, predseda výboru, že za prítomnosti článku 1 41F e, e, upravuje, že ak v lehote 24 mesiacov po oznámení e, tretí štát nezruší vizovú povinnosť, tak potom jednoznačná povinnosť Európskej komisie je prijať delegovaný predpis, ktorým sa zmení príloha 2 a že sa má prerušiť na obdobie 12 mesiacov výnimka z výzvoj povinností pre občanov um, tohto tretieho štátu. To znamená pre USA, pre Kanadu, pre Brunei aj pre zvyšok sveta. Je povinné, aby komisia naplnila túto požiadavku a nie je tam e, žiadny iný opravný prostriedok, ani výhovorka, ani výnimka pretože ako teraz vidíme, existujúce alternatívy, s ktorými počíta e, naredenie 539 po vypracovaní delegovaného predpisu. Po jeho vypracovaní. No, zatiaľ nebol vypracovaný e, delegovaný predpis. Ako viete, táto e, lehota vypršala 12. apríla a toto bol čas, kedy komisia ehm, bola povinná predložiť svoj delegovaný predpis a nebolo tak a ehm, miesto toho predložilo svoje prvé oznámenie a teraz ehm, máme druhé oznámenie od komisie a žiadam spoluzákonodarcov, že keď sme my sa k tomu vyjadrili, jasne, že sme sa k tomu vyjadrili a komisia tentokrát hovorí, že ne, e, nastalo plenárne zasadnutie, no to nám e, ne, e, má hovoriť Európska komisia Európskeho parlamentu, či sa má k tomu vyjadriť cez plenárne zasadnutie, alebo cez výbor, alebo cez list predsedu. Jednoznačne tento parlament sa vyjadril. Jednoznačne sa tento parlament vyjadril a to um, vyjadrenie podporili všetky politické skupiny aj predseda výboru. Takže e, parlament e, sa vyjadril. Ja e, nebudem e, hovoriť o tom, či komisia sa vyjadrila, či nie, ale parlament sa vyjadril jasne. A naozaj, pán Morajs, pán predseda 7. E, júna poslal list, ktorý tu mám tiež? 7. júna. A poviem vám ešte viac, povedal vám niečo viac v tom poslednom oceku tam vyvolal e, použitie článku 5.9 2001, e, pardon, v tomto liste vyvolal použitie článku 265, článku 265 zmluvy o fungovaní EÚ. A povedal vám presne, pánovi Euromopolosovi, že pán Avramopoulos v mene výboru Libe by som vám rád pripomenul, že podľa článku 265 eh, by sme mohli predlžiť eh, opravný prosiedok eh, na súdny dvor, aby sme požiadali súdny dvor, aby zavedol komisiu, že má konať. Takže takýto je stav. Neviem, či potom v druhom oznamení bude tretie alebo piaté oznamenie a kopa oznamení je jasné z toho, že komisia neplní to, čo je upravené v nariadení 359 z 2001. To je jednoznačné. Ja vám hovorím úprimne, čo som už povedal, že e, e, má to hlboký dopad na USA a ja e, nerozhodujem ani, v skutočnosti nechcem, aby sa uvalila výzva povinnosť na občanov USA, ale USA musia e, dať e, výnimku z výzvej povinnosti Polsku, Rumunsko, Bulharsko, Cypro, Chorvátsko. Nemá to zmysel a neumožňuje to porovnávať, že prečo pre Kanaďanov niektorí sú dobrí, iní nie sú tu objektívne kritériá a okrem toho, ak to ešte dáme do väzby so otázkami bezpečnosti, komisia to dáva do, v súvislosti s otázkami bezpečnosti, to nemá zmysel. Polsko je menej bezpečné ako Francúzsko, alebo bezpečnejšie ako Francúzsko. Či je Chorvátsko menej bezpečné ako Taliansko? Nie, nemá to zmysel, žiadny zmysel. Jediný prípustný zmysel je reciprocita a jediný priateľný zmysel je, že ak chceme zachovať cez Atlantické priateľstvo, ale to prostredníctvom reciprocity, tak absolútne a vedočne prostredníctvom reciprocity. Nakoniec, pán predseda, eh, možno, že eh, kriticky sa vyjadrujem k oznámeniu komisie. Chcem eh, vám položiť otázku Píše sa v tomto oznamení, že 18. júla bude stretnutie, a malo byť stretnutie medzi pánom Kerry a medzi e, Radou pre zahraničné veci EÚ. Čo sa stalo? Povedzte nám, čo sa stalo 18. júla. Pretože ak nie, tak musím s politovaním povedať, čo hovorím, že v e, Blahoželáme si e, za e, vývoj v súvislosti s Brunei a tiež e, s vývojom vo veci Kanady, ale tiež máme dočinenia s obrovským diplomatickým zlyhaním bez nápravy vo veci z USA. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Birgit teraz, pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som to mohla povedať jednoducho, a odsúhlasíte vyjadrenie kolegu Diaza de Mera, ale kolega to povedal e, veľmi zdvorila diplomaticky, e, sformuloval tú kritiku toho, čo zažívame. A ja to nepoviem tak diplomaticky a podľa mňa e, to je taká žalostná hra, ktorá sa nám tu predvádza. Máme jasnú dohodu s Kanadou, jasnú dohodu z USA, Takže musí byť eh, bezvízový styk z EU. No a tieto dve, dva krajiny to uh, nedodržia. A čo urobíme my? No, poviem, nechceme ich nahnevať, sú príliš dôležití. Neurobíme uh, to, čo by malo byť postupom a nepríjmeme delegované akty, ale vypracujeme správy. Ako by táto správa povedala, že najneskôr do bodu do momentu X a tohto roka bude platiť bezvízový styk pre všetky členské štáty. To by som povedal, no dobre, nebolo to ideálne, ale no čo už, ale to ešte nevieme. A, možno ide ešte tretia a štvrtá správa, keď sa tak naznačuje, že aj pre iné skupiny by sme mohli zrušiť bezvízový styk, tak súhlasím s pánom Diazom Demerom. Ja tiež nechcem rušiť bezvízový styk pre USA a Kanadu, ale to Nezávisí od nás. Teraz sú na rade USA a Kanada. Oni prijali záväzok, ktorý teraz nie sú ochotní prí, plniť. No a okrem otázky, že občania Európskej únie, niektorí občania Európskej únie, pretože pochádzajú z nejakej krajiny, e, tak e, musia vždy žiadať o vízum, tak podľa mňa ešte je ešte rastúce číslo občanov z iných európskych krajín, ktoré mus, ktorí musia žiadať o vízum, pretože e, niekedy z nejakých dôvodov boli v Sýrii alebo niekde inde. Ja poznám niektoré z týchto dotknutých osôb. my potrebujú žiadať o vízum. Dalo by sa povedať, že e, to by platiť obostrane. No a to je nepripustné. No a ja očakávam, že sa niečo zmení, aby sme vyvinuli tlak na Kanadu a USA a jasne povedali, že keď sa nemôžeme spolahnúť na to, čo bolo dohodnuté, e, prečo by sme mali príjmať ešte nejaké dohody a ja aj od Európskej komisie očakávam e, taký prísnejší, tvrdší prístup. Nielen, že budeme lavírovať a nemôžeme to neustále odsúvať. Ďakujem pekne, Birgit. Ďakujem, že si sa vyjadril tejto otázke, pretože som chcel hovoriť skôr na, na túto otázku, takže dobre, že sa vyjadrila. Dobre, že tu boli aj na debate. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ak žiadny iný člen výboru sa nechce vyjadriť, tak slovo dostane slovenské predsedníctvo, nie pán Diaz de Mera. Chcete ešte niečo povedať? Nechcete si vypočuť najskôr, čo povie predsedníctvo a potom uzatvoríte áno, Dobre, aby sa objavili nejaké iné a, a, problémy z toho, čo povie pán Simonák. Nech sa páči, máte slovo, máte náročný deň, e, no ale to je predsedníctvo. Povedal som vám to na začiatku, ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že môžem vystúpiť na výbore dnes po druhýkrát e, k tejto veci. Úprimne nemôžem veľa dodať. Táto otázka e, sa oficiálne na rade nepreberala od posledného oznámenia komisie, komisie, aby som rád zopakoval, že rada chce dosiahnuť eh, ten záverečný cieľ, úplnú vízovú reciprocitu pre občanov EÚ, to znamená eh, zrušenie súčasného stavu, kedy občania niektorých členských štátov majú vízovú povinnosť, eh, keď cestujú do niektorých tretich krajín. Ak komisia predložiť delegovaný akt, tak môžem uistiť tento výbor, že s celou záležitosťou sa predsedníctvo bude zaoberať ako záležitosťou najvyššej priority. Ďakujem veľmi pekne. A slovo dostane teraz spravodajca pán Diaz de Mera, nech sa páči. Veľmi stručne, pán predseda, ako vždy, máte pravdu. Um, museli sme si najprv, mali sme si najprv vypočuť e, radu a e, potom ako sme si vypočuli radu, beriem e, to na vedomie, ako nám povedal Vladimír, rada je odhodlaná plniť úplnú reciprocitu. Takže berem to na vedomie a ja e, nechcem, aby som to musel pripomínať e, slovenskému predsedníctvu. E, Rada sa odhodala plne e, presadzovať úplnú reciprocitu. Toľko ďakujem. No áno, takže bolo v každom prípade užitočné e, vypočuť si vyjadrenie rady, užitočnejšie ako ste si mysleli. No, dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Len pár slov. My rozumieme vašej frustrácii, a skutočne to chápeme a my sme my tiež chceme dosiahnuť úplnú reciprocitu. Je to otázka, či chceme predložiť delegovaný akta, ale treba zvoliť najlepšiu cestu, aby sme dosiahli cieľ, ktorý máme pred sebou. No a o to tu skutočne ide teraz. Takže ja dúfam, že na základe správy sa nám podarí ďalej diskutovať s vami a, vysvetliť vám dôvody, prečo si myslíme, že v tejto fáze rôznymi elementami, dalostiami a s pokrokom, ktorý sme dosiahli, sme presvedčení, že tá cesta, ktorú sledujeme, je správna a najlepšia na to, aby sme dospeli a dosiahli tento cieľ. No a oznámenie nie je alternatívou pre delegovaný akt. Je, slúži len tomu, aby sme vás informovali o tom, že robíme maximum, aby sme dosiahli výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a odpovede. No a teraz by som chcel povedať, eh, pán Diaz de Mera, ako spravodajca veľmi komplexne prikladá stanovisko výboru a v um, takej forme, ako očakávame. To ja súhlasím s tým, čo povedal, nebudem opakovať to, čo uh, povedal, ale rovnako myslím, že ani pani Sipel, keď hovorila, žiadala komisiu, aby zaujala silné stanovisko, tak s tým súhlasím, uh, bez toho, aby som predbiehal uh, rozhodnutie koordinátorov, pretože najskôr to musí aj zná koordinátorov, tak myslím, že potrebuje to podporu všetkých strán. Hovorili sme o tom, keď sme naposledy sa stretli USA a hovorím to, toto je stanovisko LIBE. A hovoril som o tom na ministerstve zahraničných vecí v USA. Bol to bohužiaľ veľmi náročný rozhovor, ale treba o tom takto hovoriť. Takže bez toho, aby som predbiehal eh, rozhodnutie koordinátorov, myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo sa dá ešte robiť eh, z hľadiska iných vecí, čo by sa dali urobiť treba. Zjavne naše stanovisko to môže znamenať eh, nejaký list predsedu parlamentu možno, ale ja nebudem predbiehať, aké budú nasledujúce kroky, ale my musíme trochu priostriť našu reakciu a skôr na tom budeme hovoriť o rôznych úrovniach našej odpovede a reakcie. Takže uh, výbor súhlasí s analýzou uh, pána Diaza de Merasa, podporou vyjadrenia pani Sipel. To je východisko. Ďakujem pekne za to, že ste dnes, dnes prišli a predložili vaše pozície. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, teraz prejdeme k bodu 12. Petovne 7. júla sme na výbore hlasovali o správe o prezentácii stavu rokovaní v trialógu o zozname tretich krajín, ktorých štátni príslušníci potrebujú víza pri prekročení vonkajších hraníc a čo na tých krajín, ktorí majú výnimku z tejto požiadavky. Opätovne spravodajcom je pán Diaz de Mera. Tu snaha pokračovať rýchlo a opätovne dám slovo pánu Diazovi de Merovi na prezentáciu, aby nás informoval, aký je stav rokovaní a samozrejme následne dostanú slovo všetci členovia výboru. Nech sa páči, pán Diaz de Mera, máte slovo. De nuevo, muchas gracias, señor presidente. Opäť e, pekne ďakujem, pán predseda. Áno, žiaľ. Musím zase hovoriť e, so sklamením. Vy ste správne povedali o e, tom, že sa nahlíme a že naliehavé rieši túto tému a táto naliehavosť a e, toto ponáhľanie e, je spojené s postavenými otázkami, ktoré sú veľmi dôležité vo vízovej politike EÚ. E, je to spojené s Ukrajinou, s Gruzinskom, s Kosovom a s dohodou s Tureckom. Čo poviem teraz, bude veľmi ťažké e, e, tlmočiť. E, ospravedlňujem sa tlmočníkom, no keď spomínam e, dohodu s Tureckom, tak my e, robíme kvôli tomu, že je dôležitá táto téma, tak hovoríme Turkom, že pozor, dávajte, pretože keď nebudete dobrí, tak vás necha, nenechám hrať sa s kľúčenkou. Je to ťažké pretlmočiť. No, táto správa je kombinácia eh, a eh, to znamená, je to eh, hrozba. V skutočnosti je to vyhražka alebo hrozba a presne taká je tá správa vo veci Turecka. No, chcem vám povedať, aká je situácia. V prvom rade sa chcem poďakovať Iliane Jotovej a Monike Makovej a Petrovi Jarekovi, de Beirak a Budil Valero ktorí to zohľadnili a mali v tom veľmi jasné, že aké stanovisko parlamentu, teda inštitučné stanovisko parlamentu, aby rýchlo e, riešili túto správu. 7. júla sme odhlasovali tú správu v Libe a dostal som e, povolenie od vás všetkých, e, aby som začal vyjednávací proces. Bolo to všetko veľmi nádejné, a to preto, že e, sme e, dosiahli väčšinový konsenzus e, medzi skupinami v parlamente. No, moja frustrácia je za mnou, a to v rade. Opäť rada e, nebola e, na výške a na úrovni a e, neprispôsobila sa k tej naliehavosti, ktorá sama, komisie, ktorá sama rada vyžaduje a preto sme e, mali dialog, e, aby sme informovali e, komisiu a mali sme tiež tri technické schôdze. A ako viete, e, náš e, zámer bol dosiahnuť medzi inštitúciou dohodu pred letom, no žiaľ sa to nepodarilo. A teraz vám chcem e, porozprávať, e, aká je situácia, e, ako to vedia aj moji kolegovia na druhej strane. Dosiahli sme to, že sme dosiahli dohodu v nasledujúcich e, štyroch bodoch. Verejná bezpečnosť, systém monitorovania, možnosť e, oznámenia e, jednoducho väčšinou členských štátov a začatie e, konania na samotnej komisii. A vyjadrím sa ku každému z tých štyroch bodov. Verejná bezpečnosť, toto vyjadríme som hrozby voči verejnej bezpečnosti spolu so správami, ktoré vykonávajú um, verejné orgány, keď hovoríme o monitorovaní. To eh, je eh, odvolávka na článok naredenia aj eh, k predpisom, ktoré sa použili v dialogoch o liberalizácii vízového režimu a tiež lehota troch rokov, aby sme mohli naplniť tieto kroky. Toto bola dohoda. Po tretie, začatie konania v ustanovizniach samotnej komisie a e, to je e, vo veci e, naplnenia okolností, za ktorých môže komisia iniciovať konanie sama a za akých okolností to môže spustiť tento mechanizmus a za akých okolností vždy musí informovať parlament aj radu. A my všetci sme odhodlaní e, to vyžadovať a komisia e, bude e, musieť sledovať situáciu s ľudskými právmi v tretich štátoch, ktorých sa to týka, ale tiež do akej miery by mohla mať prerušenie výzovej povinnosti dopad na občanov členských štátov. Ako vidíte, parlament dosiahol dohodu, no sú tu dve otázky, v ktorých sme zablokovaní. Opäť e, sa odkážem na e, radu v kritickom vyjadrení. Zablokovaní sme v možnom aktivovaní mechanizmu e, možného prerušenia e, zo strany väčšiny členských štátov a sme zablokovaní e, pri využívaní delegovaných a výkonných predpisov. Nechcem to opakovať, no je to známe, že ako je odhodlaný tento parlament využívať delegované predpisy a je to tak a nepodlieha to žiadnemu vyjednávaniu. Pre parlament je to základný princíp to, čo teraz som práve povedal, že akékoľvek značné, podstatné zmeny v nariadení musia prejsť e, správnym mechanizmom delegovaných e, predpisov. Tak je to upravené v Lisabonskej e, zmluve a ešte špecifickejšie a konkrétnejšie aj v rozsudku zo 16. júla 2015 Európskeho súdneho dvora. A, e, takže sme to aj oznámili slovenskému predsedníctvu, podali sme im naše argumenty a podali sme im až tri možnosti a dali sme im až tri možnosti, alternatívne možnosti textu Ehm, bez toho, aby sme ehm, stratili zreteľ z dosiahnutia e, toho zásadného cieľa, aby sa pokúsili e, nejak dospieť k naplneniu tohto cieľa, ale kvôli letným prázdninám sme nedosiahli e, inštitúciou dohodu a preto očakám od rady jasnú odpoveď na tieto otázky, ktoré teraz zverejňujem a to, čo chce dosiahnuť e, rada s touto možnou jednostrannou aktiváciou toho mechanizmu a e, na e, aký prípad ho chce použiť. Prečo prostredníctvom vykonávacích predpisov a prečo to nechce robiť prostredníctvom delegovaných predpisov? Aký čas alebo akú lehotu by ste si želali, aby to opatrenie vstúpilo do platnosti? A či počítate s vypracovaním správ zo strany komisie? neodpovedajú, no nech odpovedia, pretože ak um, chcú eh, plniť medziinstitucionálne záväzky, nech eh, odpovedajú na otázky, ktoré predložil spravodajca výboru LIBE. Toto sú zásadné otázky a bez týchto odpovedí nemôžeme dospieť k stanovisku a už vôbec nie k dohode. Vyjadrili nám jednoducho, že potrebujú e, získať e, povolenie, aby mohli vyjednávať v tej či inej veci. Takže nech si e, získajú to povolenie, aby mohli v tej či inej veci vyjednávať. My sme si urobili svoju prácu a naďalej budeme vykonávať a chcem vyjadriť želanie z celého srdca, aby rada si urobila svoju prácu. Ďakujem, pán Diezdemera. Chce sa niekto ešte prihlásiť o slovo? Uh, A Toto bol veľmi komplexný výklad. Neviem, chce niekto za komisiu povedať niečo? Pán Šimonek, chceli by ste E, znovu vystúpiť e, spôsobom podobným tomu ako minule? Nemusíte, ale ak e, chcete niečo povedať v krátkosti, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa obmedzil iba na niekoľko poznámok k tejto téme je to možno prekvapujúce, ale môžem vyjadriť súhlas so spravodajcom k viacerým bodom, o ktorých hovoril. V prvom rade samozrejme, že počas stretnutí, ktoré sa konali v prvej polovici júla, e, predsedníctvo to chápe tak, že vo viacerých bodoch, o viacerých otázkach sme dosiahli predbežnú dohodu v súvislosti s týmto návrhom. Takisto súhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o tie dôležité otázky, ktoré ešte zostáva doriešiť. Pokiaľ ide o tieto otázky, pozícia Európskeho parlamentu a rady sa zdá byť e, e, do istej miery rozdielna. A pokiaľ ide o plány predsedníctva, my sme informovali Koreper 20. júla o výsledku trialógov a e, pokračujeme v tom. Chcem všetkých uistiť, že my pokračujeme vo svojej práci, najmä na dvojstrannej báze a e, snažíme sa uplatňovať čo najlepší e, kurz. A pokiaľ ide o prepojenie medzi týmto dokumentom a liberalizáciou vízovej povinnosti pre niektoré krajiny, tu e, tento pohľad sa do veľkej miery približuje pohľadu predsedníctva a chcem vás uistiť, že my si to všetko dobre uvedomujeme. A pokiaľ ide o tie najbližšie kroky, ktoré hodláme urobiť v súvislosti s týmto dokumentom, my e, plánujeme poskytnúť spravodajcovi návrh textu, ktorý bude obsahovať tú predbežnú dohodu, ktorá bola dosiahnutá o niektorých otázkach a takisto sa budeme snažiť zabezpečiť, aby boli poskytnuté výboru odpovede na všetky otázky, ktoré boli relevantné, až k spravodajcovi sa dostanú veľmi skoro. Záverom by som chcel vyjadriť nádej, že sa nám podarí e, dosiahnuť zlom v súčasnej situácii tak, aby sme dosiahli pokrok nielen v tomto dokumente, ale aj v dokumente o oslobodení od výbovej povinnosti, o, pardon, o liberalizácii víz. Ďakujem zatiaľ len toľko. Ďakujem. E, pýtam sa pána Diasa Demera, či sa k tomu ešte chce vyjadriť, ale prosím stručne. Bueno, solamente por... Len uh, zo zdvorilosti a zdvorilosť e, nie je v rozpore s argumentom a s dôrazom argumentu, no, čo musí urobiť e, rada predsedníctva rady, e, je, aby zosúľadilo činy so slovami a aby naplnil záväzok, ktorý má pretože keď hovoria, že v krátkej dobe to neznamená nič. Krátka doba znamená, že už dva mesiace sme mali mať špecifikovanú krátku lehotu a mať uvedený zoznam dôležitých tém, o ktorých ste hovorili, a text pripravený. Takže čím skôr a nie v e, krátkej dobe. E, tento týždeň, podvetra, bodaj by sme to mali už zajtra. Takže toľko, ďakujem. My sme si to zaznamenali, pán Diaz de Mera. A ďakujem za vašu komplexnú prezentáciu. Vieme, že delegované akty sú uh, v dobrých rukách a my uh, veľmi skoro podáme informáciu o najnovšom vývoji v tejto veci. Ďakujem všetkým kolegom, ďakujem aj zamestnancom za to, že e, trpezlivo s nami rešpektovali náš časový rámec, že sa vrátili o pol piatej, aby sme mohli hovoriť o tejto dôležitej téme. Ďakujem, vážení kolegovia. A teraz prechádzame k bodu 13, to je bod rôzne. Pokiaľ nemá nikto nič k bodu rôzne, ďalšie zasadnutie sa bude konať 5. Eh, septembra a 8. Eh, septembra. To 5. septembra by to malo byť o 3. popoludni a 8. Eh, septembra o 2. popoludni. Takže ďakujem, vážení kolegovia, za vašu účasť.